Otváram opäť našu schôdzu. Zápisnica včerajšej schôdze je k dispozícii. Pýtam sa, či sú nejaké poznámky. Ak nie, tak týmto považujeme zápisnicu za schválenú. Zo skupiny EFDD sme dostali návrhy na vymenovanie postov vo výboroch. Zoznam týchto vymenovaných